sa obrátim na, a spomínam si na Nicole Fontaine, ktorá nás pred niekoľkými dňami po veľmi dlhej politickej kariére opustila, venovala sa spoločnosti a boju za ideály. Uznávame jej prácu a zároveň sme za ňu veľmi vďační. Prvýkrát bola zvolená v roku 1984 bola významnou členkou nášho parlamentného zhromaždenia počas 23 rokov, len s dvojročnou prestavkou, kedy bola ministerkou vo Francúzsku. Počas tejto dlhej doby nadobudla hlboké poznatky o, o fungovaní a politickom živote parlamentu a EÚ a neunávne pracovala v prospech našich inštitúcií ako predsednička pre zmierovanie vášnivo pracovala pri príprave spolurozhodovacích postupov a na posilnení kompetencie Európskeho parlamentu. Naozaj jej vďačíme v boku. 20. júla 98 eh, bola zvolená predsedničkou Európskeho parlamentu. Imberitate Concordia, zjednotený v rozmanitosti. To je to heslo, ktoré bolo aj jej a ktoré sa stalo našim. Bolo prijaté pred 20 rokmi počas jej predsedníctva. Spomínam túto stránku našej histórie, pretože nie len, že bola symbolom, bola zároveň symbolom angažovanosti. Bol to e, dých, duch pardon, európskych myšlienok a európskej politiky. Samozrejme, sme, sme odlišní, ale v našej rozmanitosti sa obohacujeme a sme výsledkom spoločnej európskej kultúry, ktorá má 3000 rokov. Áno, niekedy máme rozdielne záujmy, ale my ale zdieľame spoločné základné hodnoty a len takýmto spôsobom ich môžeme obhajovať a presadzovať na medzinárodnej scéne. A taký bol aj e, na, bolo nastolenie jej ducha, keď podpisovala pred 18 rokmi na pôde Európskeho parlamentu chartu základných práv. Bola presvedčená, že náš Európsky parlament musí presadzovať naše hodnoty všade vo svete, poukazovať e, na e, tie miesta, kde tieto ľudské práva sú prenasledované. A preto e, venovala špecifický pohľad Afrike E, my sme jediný región na svete, v, e, v, v e, Európa, kde sa neaplikuje trest smrti. Všade tam, kde sú prenasledovaní novinári, kde sú prenasledované ženy, opozícia a tak ďalej, my máme povinnosť na to poukazovať. My musíme byť majákom základných ľudských práv. Také bolo presvedčenie, hlboké presvedčenie Nicole Fontaine. Keď bola zvolená za predsedničku Európskeho parlamentu, v roku 1989 Nicole Fontaine vyhlásila, že je potrebná väčšia blízkosť k európskym občanom. Ja by som chcel vzdať čest jej neunavnej práci, ktorá sa prejavuje svojimi výsledkami aj tým, eh, že bola neustále prítomná v teréne v, eh, medzi občanmi. Počas svojho predsedníctva pracovala vo všetkých oblastiach, vystúpila na viacej ako stovke konferencií táto blízkosť, angažovanosť s ľuďmi, ktorá je eh, typická pre Nicole Fontaine, poukazovala na jej špecifickú schopnosť príjmať významné a dôležité politické rozhodnutia. Eh, hlavne v momente prijatia eh, jednotnej meny v čase významných rozhodnutí. Rovnako správa Fontaine, kde bola rozhodnutá finančná pomoc Eh, v prípade družobných miest v Európe. Bol to eh, také gesto, ktoré prispelo k vzájomnému poznávaniu miliónov európskych občanov. Tento imperatív blízkosti je dôležitejší dnes viac ako kedykoľvek predtým. Nicole Fontaine, eh, odvážna a predvídavá predsednička, hoci v Afganistane bol Talibán, ona pozvala e, veliteľa Masuda na pôdu Európskeho parlamentu napriek e, názorom niektorých západných vlád a spolu v našom pléne prijal e, predsedu Knesetu aj predsedu palestinskej samozprávy a to bol obrovský moment pre Európsky parlament na 17. decembra 2000 na nízkom samite presvedčila Tony Blaira, aby podpísal základnú chartu ľudských práv EÚ. Vo svojom úvodnom vystúpení v 98. povedala, e, dnes je potrebné dať znovu e, zmysel a význam EÚ. A odtedy sa nič nezmenilo existuje a stále je e, medzi nami duch kolegyne, ktorá bola schopná prehovoriť k ľuďom, robila to s nadšením a s presvedčením, e, s tým pocitom, e, že patrí k veľkému projektu. V mene Európskeho parlamentu vám ďakujem, pani predsednička. Drahá Nikol, za všetko to, čo ste pre nás boli, za vašu vášeň, za odvahu, ktorý, ktoré poznačili vašu prácu v prospech občanov poca, počas celého vášho života. A ako ste často hovorili, všetko už bolo povedané. Ďakujem. A, teraz dávam slovo pánovi Weberovi, aby na niekoľko minút hovoril o Nicole Fontaine. Mr. President, dear colleagues, Milý pán predseda, milí kolegovia, my v EPP máme veľký smrt, smutok v srdci kvôli strate Nikol. Naša, naša sústrasť v prvom rade smeruje k jej rodine a priateľom. Rodina ľudovcov stratila jedného zo svojich najväčších členov a stratili sme aj skutočného priateľa, ktorý bol takmer 23 rokov po našej strane v tomto parlamente. Počas jej, svojej kariéry Nicole Fontaine bola veľmi aktívna v oblasti politik vzdelávania. Vedela, že naše spoločnosti potrebujú hodnoty a vedela, že kľúčom k hodnotám je vzdelanie. Toto je základná myšlienka kresťanských demokratov a Nicole Fontaine bola veľkou kresťanskou demokratkou a presvedčenou Európankou. Bola prvou ženou, ktorá sa stala predsedničkou Európskeho parlamentu. Aj v tejto úlohe bola silná. Len nedávno Nicole Fontaine nás vyzvala, aby sme oživili Európu, znovu naštartovali Európu. Vyzvala nás, aby sme z Európy znovu spravili projekt pre ľudí. Chopme sa tejto výzvy, Nicole Fontaine, v spomienke na veľkú kresťanskú demokratku, na silnú ženu a na pamiatku presvedčenej Európanky. Ďakujem vám. Je jasné, že predseda Weber v mene všetkých politických skupín pripomenul postavu Nikol Fonten, rovnako ako to urobil Guy Verhofstadt v prípade Simon Weil. A teraz vás poprosím, aby sme sa postavili na minútu a pripomenuli si takto eh, pani Nikol eh, Fonten. Ďakujem. Ďakujem aj predsedovi Peteringovi, ktorý chcel byť dnes medzi nami, aby sme si pripomenuli spolu s ním postavu pani Nikol Fonten. Vážení kolegovia, od piatku